Ismailai. Panie i panowie, przystępujemy... Vážené dámy a páni, prejdeme k ďalšiemu bodu na programe nášho rokovania. Začneme s bodom programu Vysvetľovanie hlasovania. To je ďalší bod, ktorý nás čaká. Začíname vysvetľovanie hlasovania k správe pána Predu. Pani Makovej má slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Európska únia financuje